Dámy a páni, dámy a páni, prosím vás, ak chcete opustiť rokovaciu sálu, tak nech sa páči, urobte tak, tak rýchlo, ako sa dá, pretože radi by sme začali s rokovaním parlamentu. Hovorí pán predseda, potrebujeme začať s ďalším bodom programu. Vážení kolegovia, dámy a páni, prosím, nediskutujte tu v plenárnej rokovacej sále. Ďakujem. Uh, vážení kolegovia, prosím, usaďte sa. Začneme za pol minúty. 30 sekúnd. Ešte raz vás chcem poprosiť, vážení kolegovia, tí z vás, ktorí tu nechcú zostať na rokovanie, prosím, dajte nám možnosť, aby sme mohli začať s našim rokovaním. Vznaviam posiedzenie. Otváram rokovanie. Vážení kolegovia, rád by som začal tým, že urobíme sériu oznámení predsedu parlamentu. Dostali sme informáciu, Vážení kolegovia, prosím vás, naozaj prosím vás, prestaňte diskutovať tu v sále. Ak chcete, tak prosím, opustite rokovaciu sálu a urobte tak okamžite. Samozrejme, pozývam vás všetkých, aby ste si sadli a pokračovali v rokovaní, ale ak sa chcete rozprávať, tak nie v plenárnej sále. Vážení kolegovia, kolegyne, dostali sme naozaj smutné správy a síce o zabití, zabití medzinárodného pozorovateľa ľudských práv v Mexiku. Bol to pozorovateľ z Fínska, pán Jakola, ktorý tu bol na misii a rovnako aj ďalší kolega, e, boli obaja zabití e, počas monitoringovej misie ľudských práv v Mexiku. V mene Európskeho parlamentu by som rád vyjadril našu sústrasť a zároveň aj slová sympatií rodinám obetí tohoto strašného násilia. Je zrejme a jasné, že ešte stále nás čakajú aj takéto obete všade vo svete. Rovnako som sám navštívil Washington minulý týždeň, kde sme inaugurovali fungovanie našej pobočky, nášho kontaktného centra, ktoré funguje pri americkom kongrese. Rovnako som mal aj diskusie ohľadom obchodných vzťahov medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi americkými. Tam sme hovorili o našom strategickom partnerstve, rovnako sme hovorili aj o transformácii, ku ktorej došlo v Európe po tom, ako vstúpila Lisabonská zmluva do platnosti. Očakávame očakávame naozaj rovnocenné vzťahy s našimi partnermi v Spojených štátoch amerických. 9. mája budeme zároveň oslavovať 60. Eh, výročie Šumanovej deklarácie. No a Európsky parlament bude mať svoje otvorené dni 8. Eh, mája a 9. mája v Štrasburgu. Rovnako chcem povedať aj to, že bude niekoľko podujatí, ktoré budú pripomínať túto udalosť v Luxemburgu. A pri tejto príležitosti tu bude aj podpredseda Európskej komisie, rovnako ako ministri zahraničných vecí Francúzska a Nemecka. Sám budem prítomný na tejto udalosti a vyzývam aj vás, aby ste prišli do Štrasburgu v nedelu za 4 dní. Ďalším bodom programu je spoločná debata o zložení Európskeho parlamentu. A správa k tejto téme, parlamentná správa, bude predstavená spravodajkyňou, spravodajcom, pánom Mendes de Vigo. Je to správa o revízii zmluv a zároveň ustanovenia, ktoré sa dotýkajú zloženia Európskeho parlamentu. Slovo dostáva spravodajca, nech sa páči. Vážený pán predseda, Zdá sa, že mám až 6 minút, to sa zdá ako väčnosť. Ďakujem za tento štedrý čas. Rád by som začal svoje vystúpenie e, citátom Rilkeho treba povedať, že Rilke bol obľúbeným básnikom nášho kolega Stratosa, ktorý zomrel pred niekoľkými dňami. A bol to on, kto pred niekoľkými rokmi v tejto sále eh, v novembri 97 eh, my sme mali možnosť predstaviť správu o Amsterdamskej zmluve. Predstavovali sme tento dokument Európskemu parlamentu a bola to práve táto zmluva, eh, a Amsterdamská zmluva a naša správa. A v tejto správe sme hovorili, že akákoľvek revízia zmluv musí byť predovšetkým um, prepravovaná na akomsi konvente, na akési širokej konferencii. O tom sme hovorili a práve táto metóda konventu bola metóda, ktorá sa e, použila napríklad aj pri príprave charty základných ľudských práv a slobod, rovnako aj pre príprave ústavnej zmluvy. Ja chcem len pripomenúť svojho kolega Dimitriho, e, pretože keď naozaj teraz budeme prvýkrát reformovať Lisabonskú zmluvu, krátko po vstupe do platnosti, a je to práve tá zmluva, za ktorú sme toľko bojovali. Je to prvá reforma, ktorá spočíva v modifikácii protokolu 36 Lisabonskej zmluvy a táto zmena bola spôsobená istou anomáliou. A síce e, v momente, keď prebehli e, voľby do Európskeho parlamentu v júni minulý rok, v júni 2009, e, tak zároveň Lisabonská zmluva ešte neplatila, nevstúpila do platnosti kvôli tým komplikáciám, ktoré všetci poznáme. A práve preto minulé parlamentné voľby sa konali na základe platnosti Nicejskej zmluvy. A táto zmluva e, predpokladá e, súčasný počet poslancov a nie je to ten počet, e, ktorý predpokladá Lisabonská zmluva, čiže 18 poslancov viac. Aby sa veci skomplikovali ešte viac, tak e, hovorí sa, že mandát poslancov trvá 5 rokov. To je ďalšia vec, ktorú Lisabonská zmluva vytýčuje. Čiže hovorí sa to, že nemôžeme e, to zmeniť bez toho, aby sme zmenili Lisabonskú zmluvu. Jednoducho, tých 771 máme tu tri, napríklad troch poslancov, ktorí boli zvolení a táto krajina stratí mandát. Takže títo poslanci až do konca tohto volebného obdobia budú musieť byť v parlamente, hoci krajina tie mandáty stratí. Takže je naozaj nevyhnutné, aby sme zmenili protokol 36, aby eh, zmeny Lisabonskej zmluvy vstúpili do platnosti a aby tento, táto snemovňa fungovala a trvala až do konca roka 2014, keď vstupuje do platnosti modifikovaný protokol aby sme vynimočne mali 774 poslancov. No a práve preto e, sme už povedali aj vám a e, rada, e, Európska rada žiadala vás v mene Európskeho parlamentu, aby sa parlament vyjadril k dvom otázkam. Prvou otázkou, ktoré sa parlament má vyjadriť je, či je nevyhnutné zorganizovať akýsi konvent, aby sme pripravili modifikáciu toho, toho, toho, toho dokumentu 36 protokolu 36 a druhá otázka bola tá, či môžu e, šéfovia vlád zvolať medzivládnu konferenciu na modifikáciu protokolu 36. No a potom obidve e, otázky sú otvorené, hoci to sú dve samostatné správy, ktoré to e, dokumentujú, ale sú spojené. Začnem to prvou otázkou a síce zvolaním medzivládnej konferencie. Ako som už predtým povedal, jedná sa o politický výsledok aplikovania Lisabonskej zmluvy. A takisto sa jedná o riešenie, dočasné riešenie a mimoriadne riešenie riešenie, ktoré bude eh, platiť len počas súčasnej legislatúry. Myslím si, že na tejto medzivládnej konferencii eh, budeme eh, pripravovať niečo, čo je už dohodnuté. A síce budeme hovoriť o tom, akým spôsobom sa rozdelí týchto 18 poslancov medzi 12 krajín. A práve preto, vážený pán predseda, neexistuje žiadna diskusia o tom. Myslím si, že medzivládna konferencia môže byť zvolená a mala by byť zvolená veľmi rýchlo, tak aby sme ju mali už aj zajtra pretože politické rozhodnutie už je prijaté, už je akceptované. A práve preto, e, pán predseda, je nevyhnutné aby sme mali e, ďalšie... Aha, hovoríte, že mám ďalší čas na diskusiu aby na vystúpenie po konci debaty. Dobre. Takže len to chcem uzavrieť tým, že je dôležité, aby sme mali medzivládnu konferenciu, takže tam hovorím áno. A zároveň si nemyslím, že je nevyhnutné, aby sme mali konvent, eh, nejakú, nejakú širokú diskusiu o téme, ktorá už je podľa mňa eh, uzavretá. Eh, zdalo sa mi, že mám 6 minút, nikdy som nemohol vystupovať 6 minút v tomto parlamente, tak preto som z toho tešil, ale dovolte mi, aby som vysvetlil svoju pozíciu. Sme za to, aby bola medzivládna konferencia, sme proti konventu. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne, hovorí pán predseda. Ďakujem za vašu správu aj za predstavenie vašej správy. Rád by som ale povedal, že to bolo 6 minút spolu. A my sme očakávali, že budete hovoriť dve minúty na úplnom konci našej diskusie. Takže sme to rozdelili na 4 minúty na začiatku a 2 minúty na konci. Takže ak to chápem správne, tak vám zostalo už len 1,5 minúty na koniec. Ospravedlňujem sa. Ale dobre, budú to 2 minúty na konci. A s tým môžeme súhlasiť. Ak by som teraz mohol poprosiť v mene rady, aby vystúpil pán štátny tajomník Diego López Garrido. Máte slovo, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Nuž, rád by som vyjadril svoju spokojnosť, pretože Európsky parlament aj prostredníctvom môjho drahého priateľa a kolegu Iniga Mendes de, Vido, de Vigo. A súhlasí, rada súhlasí a e, s názorom parlamentu a parlament súhlasí s našim postojom a síce e, reforma protokolu 36, ktorá sa navrhuje, je nevyhnutná. Protokol 36 Lisabonskej zmluvy je nevyhnutný práve preto, aby sme mohli do tejto poslaneckej snemovne skôr ako budeme mať ďalšie e, voľby, aby sa mohol prísť istý počet poslancov, ktorí tu mali byť. Ktorí tu mali byť, pretože ich mandáty vytvára Lisabonská zmluva. Hovoríme o tzv. malej reforme, eh, počtu mandátov a práve preto nie je nevyhnutné zvolávať nejaký konvent, keďže ide o menšiu úpravu Lisabonskej zmluvy. Je to logické v tomto prípade, pretože, ako hovoril aj pán De Vigo, a ja sám, my sme obaja boli súčasťou toho konventu, ktorý pripravoval ústavu pre, pripravoval ústavu pre Európu. A práve preto v tomto prípade sa naozaj koná o to, aby sme sa vyhli takémuto komplikovanému procesu, pretože e, to, čo máme pred sebou, je naozaj len veľmi drobná a v podstate len formálna reforma Lisabonskej zmluvy. No a som naozaj veľmi rád, že e, takýmto spôsobom, e, ak Európsky parlament schváli e, ten návrh, ktorý pripravil pán spravodajca, pán Menendez de Vigo, tak v takom prípade by mohli už čo najrychlejšie medzi nás prísť aj noví poslanci. Hneď potom, ako sa uskutoční medzivládna konferencia. Hovoríme teda o tom, že samozrejme ešte musí prejsť proces ratifikácie medzi 27 parlamentami jednotlivých členských štátov. Tak 18 e, nových poslancov bude môcť prísť, poslancov a poslankyň, z 12 krajín. Budem citovať tieto krajiny. Spojené kráľovstvo, Slovinsko, Polsko, Holandsko, Malta, Litva, Taliansko, Bulharsko, Švédsko, Francúzsko, Rakúsko a Španielsko. No a občania, a ob, občania týchto krajín budú lepšie zastúpení v Európskom parlamente. A práve preto sa mi zdá, že je naozaj veľmi uspokojivé, že sme dospeli k takejto správe, ktorú pripravil pán Menendez de Vigo, ktorá ktorú, ktorú sa súhlasil aj ústavnoprávny výbor a myslím si, že aj ja vás môžem žiadať o širokú podporu v rámci celého pléna a samozrejme o čo najrychlejšiu podporu, pretože je veľmi vhodné, aby sme čo najrychlejšie v tomto Európskom parlamente videli tých 18 poslancov a poslankyň, ktorí tu chýbajú. Chýbajú tu. A naozaj to aj súhlasí s ustanoveniami eh, Lisabonskej zmluvy. Ešte raz ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Ďakujem aj ja, hovorí pán eh, predseda. Ďakujem pekne pánovi ministrovi Diegovi López Garidovi, ktorý vystúpil v mene rady. Ďakujem pekne za vaše stanovisko. Podpredseda Európskej komisie, pán Maroš Ševčovič, v mene komisie. Máte slovo, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, e, pán predseda, ďakujem aj pánovi Mendes de Vigo za vynikajúcu správu. Rovnako som rád, že môžem informovať Európsky parlament, že komisia prijala pozitívne stanovisko ohľadom otvorenia ehm, nevyhnutných zmien do zmluvy, tak aby sme sem umožnili vstup 18 záročným poslancom Európska rada si vyžiadala stanovisko e, komisie, e, ktorá vystupovala aj v mene španielskej, španielského predsedníctva. Keďže španielský návrh odzrkadluje dlhodobo platnú politickú dohodu o tom, že zavedieme ďalšie ďalších, alebo uvidíme ďalších 18 poslancov bez ďalšieho meškania. Komisia odporúčala otvorenie medzivládnej konferencie tak rýchlo, ako to len bude možné. V súlade so španielským návrhom komisia rovnako aj počerkla vo svojom stanovisku aj to, že e, táto zmena by mala byť, e, táto medzivládna konferencia by mala byť obmedzená len na otázku prijatia dodatočných poslancov. Naozaj som veľmi rád videl, že správa pána Mendes de Viga bola podporená, bola podporená veľkou väčšinou vo výbore AFKO a rovnako veríme aj to, že podobne tomu bude aj zajtra pri hlasovaní v Európskom parlamente počas zajtrajšieho rokovania. A rovnako by som rád vyjadril aj e, vieru komisie, že obmedzená zmena zmluvy, ktorá bude prediskutovaná na tejto medzivládnej konferencii, bude dohodnutá rýchlo a že ratifikácia jednotlivými štátmi umožní, aby dodatočných 18 poslancov si osvojilo mandát tak rýchlo, ako to je len možné pekne, ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem, pani viceprzewodniczący, za e, Ďakujem, pán podpredseda, za um, predstavenie stanoviska komisie a chcel by som vám pripomenúť, že hovoríme o dvoch e, správach nášho um, kolegu Inigo Mendes de Vigo. Um, prvá je prechodné e, otázky vyplývajúce z mluvy, čo týka e, zloženia Európskeho parlamentu a Druhá správa je rozhodnutie nezvolať e, konvent pre prehodnotenie zmluvy, čo týka prechodných opatrení parlamentu. Takže chcem vám pripomenúť, že diskutujeme o dvoch správach zároveň. A pretože ja som e, mal otázky, ktoré sa týkajú týchto dvoch e, tém e, do výboru. A v mene EPP pán Kasiny chce slova. Ďakujem, pán predseda. Veľmi stručne chcem povedať, že pretože výbor, ktorému predsedám, dokázal dospieť k dohode, tak ja myslím, že zbytočné tú diskusiu ďalej zaťažovať Problém, ktorý tu bol a o ktorom sme e, rokovali na výbore, bol nasledujúci. Ak ten akt z roku 76, ten volebný akt, alebo Lisabonská zmluva, naozaj predpokladá, že členovia tohto parlamentu budú volení priamo našimi občanmi, toto je problém, o ktoré sa jednalo. Pretože systém, ktorým boli zvolení poslanci v tomto volebnom období parlamentu, neumožňuje pustiť do tohto parlamentu kandidátov, ktorí neúspeli úplne, ale tak, aby mohli do parlamentu vstúpiť neskôr. Respektíve niektoré volebné systémy to umožňujú a iné nie. A ak nechceme moc naťahovať e, integráciu v parlamente, musíme prejsť k zvláštnym prechodným výnimočným opatreniam, ako to navrhla Rada. A po dlhej diskusii komisia rozhodla, že to je správne stanovisko, takže my s tým mm, súhlasíme a podporujeme to a ja osobne e, som mm, predložil si návrh, kde sa predpokladá, že po istú dobu budú menovaní pozorovatelia mm, do ďalších volí parlamentu a ten návrh sa stále diskutuje, ale čo narobíme? Pretože v kompromisnom návrhu máme okamžitú integráciu týchto poslancov do parlamentu. Demokrati. Kolega... Ďalej, socialisti a demokrati, pán Ramon Oregui Atondo. Yes, Ďakujem, pán predseda. Chcem na začiatok povedať, že e, nie je to menej dôležité rozhodnutie, ktoré sme prijali v tejto príležitosti. My v prvom rade reformujeme zmluvu a poprvýkrát e, po e, nedávnom vstupe do platnosti navrhujeme reformu zmluvy. A to nie je len tak hocičo. Na druhej strane chceme nadalej potvrdiť a e, zrealizovať tú možnosť, že tých 18 e, poslancov, ktorí majú právo na to byť poslancami, keď sa schválila zmluva e, pred voľbami, a 12 štátov, ktorí majú právo na zmenu zloženia svojho zastúpenia v tomto parlamentu, pretože to schválila celá únia, že budú mať väčšie zastúpenie, aby mohli toto právo naplniť. Ide len o to. No je to dôležitá otázka aby sme zreformovali zmluvu. A mm, sama e, zmluva však hovorí, že na jej e, zmenu e, treba zvolať konvent. A konvent hovorí, že, a komisia hovorí, že je potrebné naozaj zvolať konvent, aby sme zmenili zmluvu, ktorú ratifikovali všetky štáty únie. A parlament hovorí, že v tejto prípade v rade to nie je potrebné. A dáva mandát e, rade, aby zvolala medzivládnu konferenciu a aby mohla reformovať zmluvu a takto iniciovať možnosť, aby tých 27 štátov ju zratifikovalo a aby e, sem e, mohlo prísť tých 18 poslancov, aby týchto 12 štátov mali svoje plné zastúpenie. O toto sme sa snažili, no bol tu problém a ja chcem na začiatok vám povedať, aby sme si uvedomili, že mali sme ťažkosti na začiatku, že tí, ktorí e, majú prísť, e, musia byť povinne e, volení priamo v týchto voľbách, alebo môžu byť volení iným spôsobom. Tento problém, ktorý vznikol a na ktorý sa treba zamerať a ktorý sa treba uvedomiť reálne, bol vyriešený podľa mňa uspokojivo a ja sa chcem poďakovať nielen rečníkovi a hovorcovi pánovi eh, Mendelevi, ale aj pánovi Dafovi, ktorým sa podarilo medzi týmito troma skupinami dosiahnuť eh, podľa mňa veľmi dôležitú dohodu. Takže môžem povedať áno, postupujeme s reformou zmluvy, robme to bez konventu, aby sa um, mohlo naplniť toto právo potvrdenia poslancov, ale zároveň parlamentu musí mm, pripomenúť národným parlamentom, že musia sem poslať poslancov, ktorí boli priamo zvolení do Európskeho parlamentu. A je e, to e, naša úloha, aby sme e, vypracovali v samotnom Európskom parlamentu zmenu Európskeho volebného systému, aby sme dali Európskemu volebnému modelu systém jednoty a nadnárodnosti vo forme, akým sa budú voliť poslanci. Tieto dve úlohy nám umožnili dosiahnuť rovnováhu, z ktorej ja sa veľmi teším a E, ktorá nám e, dovolí e, ďalej doriešiť túto tému. Ďakujem, kolegovia. Teraz v mene Aliancie liberálov a demokratov za Európu pán Dav. Samozrejme, to, ten hlavlán, ktorý máme pred sebou, bolo skôr ako zmluva vstúpila do platnosti. Keby tá zmluva vstúpila do platnosti predtým, ako bol predložený takýto návrh, tak by sme ho neakceptovali. Parlament e, nemohol akceptovať skutočnosť, že e, Francúzsko by chcelo menovať e, dvoch poslancov z Národného zhromaždenia do parlamentu. A Keby sme e, to schválili predtým, ako, potom ako zmluva vstúpila do platnosti a keby tento e, návrh bol predložený predtým, ako zmluva vstúpila do platnosti, tak tiež by sme porušili zmluvu, pretože tento návrh nerespektuje princíp degresívnej pomernosti. Takže my prijímame prechodné riešenie. No, mm, táto rozporúplnosť dosť úspešne mm, prejavila problémy, ktoré sa týkajú zloženia parlamentu a volebného postupu. Som potešený, že všetky naše skupiny teraz súhlasia, že významná reforma volebného postupu je teraz e, potrebná a parlament čoskoro predloží návrhy, ktoré budú vyžadovať e, zvolanie medzivládnej konferencie, ktorú ktorá pripraví konvent a mm, to bude zahrňať aj národné parlamenty, s ktorými sa bude konzultovať ako aj s národnými politickými stranami, aby sa dospelo k zásadnému vyriešeniu tejto otázky do roku 2014. Som veľmi vďačný mojim kolegom, koordinátorom z iných skupín za konstruktívne rokovania, ktoré boli uzavreté s mm, odhodlaným zámerom urobiť reformu volebného postupu do parlamentu. Ďakujem kolegovi za vystúpenie a teraz v mene zelených pán Hefner. Ďakujem, pán predseda, milí kolegovia. V tejto veci sme dosiahli E, široký konsenzus. Tešíme sa na rozšírenie parlamentu, tešíme sa na 8 nových poslancov a chceme e, vytvoriť e, podmienky na to, aby prišli medzi nás a aby mohli spoločne s nami pracovať. Je to len taký malý rozdiel, ktorý ale v skutočnosti je veľkým rozdielom, e, pokiaľ ide o zásady a základy našej práce, našho ponímania princípu de- demokracie a ponímania tejto inštitúcie. A síce ide o otázku, kto rozhodne o tom, kto budú títo noví e, členovia. A toto nie je žiadna podradná otázka, toto je ústredná otázka. V zmluve sa uvádza, že členovia parlamentu sa volia v priamých e, voľbách na volebné obdobie 5 rokov a volia ich občania. V 11 z 12 krajín sa tak stalo. Jedna krajina povedala, že to možné nebolo a že nám vyšlo poslancov, ktorí e, boli zvolení občanmi e, na to, aby riešili úplne iné úlohy. My e, to nepovažujeme za zlučiteľné nielen s pravidlami parlamentu, ale aj s demokratickými princípmi. Mohli by sme upustiť od konventu, ak by sme sa dohodli na tomto princípe dodržiavania zmluv. Avšak zdá sa, sa, že zmluva bude v tomto bode porušená a teda my trváme na tom, aby bol zvolaný konvent, ktorý je vynikajúcou metódou na to, aby sa práve v takýchto otázkach dosiahol konsenzus v Európe. Ďakujem. Ďakujem kolegovi za vystúpenie. Konzervatívni eh, reformátori Ashley Fox. Ďakujem, pán predseda. Vítam túto správu a jej záver, že nie je potrebné zvolať e, ústavný konvent. Takýto konvent e, by slúžil len na mrhanie časom a peniazmi daňových e, poplatníkov. Naozaj, moji voliči nemajú chuť zvolávať konvent, ktorý by diskutoval o ďalšej politickej integrácii. V skutočnosti verejná mienka v Británii sa domnieva, že politická únia už zašla preďaleko. Zatiaľ, čo e, vítam e, návrhy, že dodatoční poslanci majú zaujať svoje miesta, e, ja nesúhlasím, že e, majú mať e, štatút pozorovateľa, kým nevstúpia do platnosti tie prechodné ustanovenia. E, takéto e, štatuty by im umožňovali e, narokovať si e, na e, prevhodne výdavkov a na platy, kým e, vôbec začnú e, pracovať. Ja si myslím, že toto je v zásade nesprávne v čase, kedy e, sa m, mm, očakávajú veľké kratenia verejných výdavkov vo všetkých členských štátoch. Tento parlament by mal ísť príkladom a mali by sme obozretne zaobchádzať s verejnými peniazmi vždy. Naša, moja skupina bude hlasovať proti e, tejto správe, pretože ona e, zanedbáva tento dôležitý princíp. Grupa zjedno... Ďakujem. Teraz skupina Zjednotenej ľavice a Severská zelená ľavica Solenbor Zondergaard. E, tak, formand. Vy keď sikkert være... Ďakujem, pán predseda. E, určite mm, sa nevieme dohodnúť vo mnohých bodoch, čo sa týka Európskej únie a e, e, máme rovnaký názor ani čo sa týka úloh Európskeho parlamentu, ale čo sa týka mm, tohto konsenzu, myslím si, že tu je veľký konsenzus a síce to, čo dáva parlamentu legitimitu, je skutočnosť, že ho volia priamo občania. A dnes sme tu konfrontovaní s návrhom, že by sme skutočne mali akceptovať e, zmenu e, tohto princípu. Mohli by sme sa ocitnúť v e, situácii, kedy by v nadchádzajúcich štyroch rokoch bolo v parlamente prijaté niečo, na čom sa budú podieľať poslanci, ktorí neboli zvolení demokraticky, ale ktorí sem boli len vyslaní. To nie je dobrý vývoj tá záležitosť so zmluvou je úplne jasná. Zmluvu je potrebné v tomto smere zmeniť pretože e, to nezodpovedá praxi. E, keď v 2007 vstúpilo Bulharsko a Rumunsko, e, bolo povedané, teda nebolo povedané, že nepotrebujú nové voľby do Európskeho parlamentu. Vôbec tak nebolo. Nie, tieto krajiny museli zorganizovať voľby a na tom sa musíme dohodnúť. Teraz v mene skupiny Európa, Sloboda, Demokracia, pán Messerschmidt. Ďakujem, pán predseda. A naozaj je to bizarná situácia, v ktorej sa momentálne nachádzame. V priebehu rokov sme stále počúvali, že Lisabonská zmluva má byť nástrojom, nám zabez, ktorý nám zabezpečí demokraciu, transparentnosť, spolurozhodovanie občanov pri príjmaní legislatívy EÚ. Ale jednou z prvých e, vecí, ktorú by mal e, urobiť parlament, by malo byť, že povie nie e, ku konventu, nie všetkým nástrojom, ktoré sa používali v predchádzajúcich rokoch, aby sme presvedčili ľudí, že táto zmluva je potrebná. Ale toto by bola bizarná situácia. Samozrejme, ak berieme vážne svoje sľuby našim občanom, ak berieme vážne skutočnosť, že parlament E, pozostáva z poslancov priamo volených e, ľuďom, čiže tu nejde o ľudí vyslaných vládou, ale o zástupcov ľudu, ktorí môžu meniť zmluvy. Čiže to sú základné prvky, ktoré by sme narušili, ak by sa tieto dve správy prijali celá táto myšlienka a celý argument ohľadne zmeny Lisabonskej zmluvy Zjavne tu ide o to nájsť nejaké argumenty pre občanov, prečo EÚ e má mať väčšiu moc. My nepovažujeme tieto argumenty za správne. Ďakujem kolegovi za vystúpenie a teraz v mene nezaradených e, pán e, Gones má slovo. Monsieur le Président, je vais droit au but. Pán predseda, prejdem rovno k veci článok 2 správy kolegu Deviga oprávnenie zdôrazňuje skutočnosť, že jeden z návrhov rady je úplne v rozpore s e, duchom aktu z roku 1976, ktorý sa týka toho, že poslancov Európskeho parlamentu eh, menujú národné parlamenty podľa aktu zo 76. Totiž poslanci majú byť eh, menovaní, eh, zvolení v priamých voľbách ľudom. A musím vyjadriť poľutovanie nad tým, že mm, sa toto nezdôrazňuje jasnejšie a prísnejšie v článku 5 článok 5 nevylučuje možnosť voľby, ale ak štáty nechcú tieto voľby. E, potom stačí prihliadnúť k výsledkom volieb z roku 2009 a príslušným pomerom aplikovať výsledky týchto volieb na nový počet poslancov, ktoré majú tieto krajiny. Akékoľvek iné riešenie je v rozpore s demokraciou, najmä čo sa týka Francúzska, kde Národný parlament by mal bez akejkoľvek pomernosti menovať teraz nových poslancov. To by bolo menovanie vládou, ktoré je v rozpore s duchom zmluvy. Ďakujem teraz ďalší rečníci, poslanci, pán Mauro, dve minúty. Ďakujem, pán predseda E, naozaj e, je e, záhadou, že rada vzala takúto dôležitú otázku na ľahkú váhu. Dúfam, že táto nepríjemnosť nebude mať príliš vážne dopady a že to nenaruší dôveryhodnosť inštitúcií našich a nášho projektu. Uvediem vám veľmi konkrétny príklad. Taliansko by malo zvoliť prípadného poslanca v doplňujúcich voľbách. Ja si však myslím, eh, že eh, je závažnejšia skutočnosť, že by to boli len dielčie voľby, na ktorých by sa zúčastnilo možno len 5 e, voličov, alebo že by sme e, teraz nejakým spôsobom narušili tie voľby z roku 2009 a pomerným spôsobom e, vyslali poslancov, ktorí boli zvolení v tom roku. Myslím si, že Európa si nič takéto dovoliť nemôže. Chcel by som zdôrazniť dôležitosť skutočnosti, že všetkých 18 poslancov musí vstúpiť do parlamentu naraz, aby sa nenarušila rovnosť rovnováha národov, ktoré sú zastúpené v našom zhromaždení. Zdá sa mi byť úplne nemysliteľné, aby išlo o poslancov, ktorí by neboli zvolení až do konca svojho mandátu. Čiže je nevyhnutné, aby toto doporučenia správa boli schválené, aby bol, e, bolo možné uplatniť protokol 36 Lisabonskej e, zmluvy. Bez toho, že by sme išli cez konvent, ale priamo tak, ako navrhuje náš pán spravodajca, aby sme zvolali tiež um, medzivládnu konferenciu. Musíme sa vydať najkračšou cestou. V tejto chvíli už nemáme čas uh, rokovať. Musíme konštruktívnym uh, spôsobom začať pracovať a zabudnúť na túto. La parola all'onorevole Groth per... Ďakujem, pán Grot. Ďakujem. Ja by som sa chcel poďakovať pánovi spravodajcovi Mendezovi de Vigovi, čo sa týka konventu. Tam nevidím e, potrebu zvolávať ho. Je to otázka detailná, ktorá musí byť vyjasnená. Európsky parlament od 79. sa volí v e, priamých voľbách a toho by sme sa mali pridržiavať aj v budúcnosti. Myslím si, e, že v rámci medzivládnej konferencie by sme mali tento problém čo možno najrychlejšie zvládnuť, pretože týchto 18 kolegov, 16 z nich sa e, nachádza vlastne v takom bezťažnom e, stave, ktorý nie je priateľný a preto teraz je na rade, aby situáciu čo najrychlejšie vyriešila. A ja chcem poprosiť radu aby e, nepodľahla pokušeniu, e, len keď v jednom štáte neboli e, nájdené jasné riešenia, respektíve omeškali sa, pretože predpokladali, že Lisabonská zmluva vstúpi do platnosti skôr. Ja sa teším, že ju teraz máme a že robíme svoje úlohy. Správa pána kolegu Deviga je dobrým základom. A teda chcel by som poradiť rade, aby nepodľahla pokušeniu akceptovať toto aby teda z Národného parlamentu boli e, vyslaní medzi nás kolegovia, pretože týmto by sme vytvorili precedenčný prípad a e, nie sme na to pripravení, nie sme e, k tomu ochotní. Podporujem plne spravodajcu s tou podmienkou, že nesmú byť vyslaní členovia z národných parlamentov. Grazie.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 Pani predsednička, Francúzsko je jediným štátom, ktorý sa nepra, nepripravil a odmieta prijať výsledky volieb z roku 2009. Francúzsko chce e, vyslať, menovať dvoch poslancov, ale to je v závažnom rozpore s primárnym právom EÚ, pretože poslanci majú byť volení v priamých e, voľbách. E, to už 31 rokov oprávňuje našu legitimitu. A my sa teraz chceme podrobiť tlaku eh, rady Eh, tlaku, ktorý spôsobila vlastne len jedna krajina. Myslím si, že by sme nemali eh, si dovoliť toto závažné porušenie európskej demokracie. Nesmieme ohroziť legitimitu a dôveryhodnosť demokracie, pretože európsky občania sú tými, ktorí si volia svojich zástupcov v Európskom parlamente a nie vlády štátov. Táto francúzska výnimka v podstate znamená, že parlament by musel požadovať zvolanie konventu a odmietnúť opuhu eh, medzivládnu konvenciu. Ďakujem. Slovo má pán Kolman na jednu minútu. Ďakujem pekne, pani predsednička. <clears throat> Meškanie pri ratifikovaní Lisabonskej zmluvy znamenalo, že sa vymenovalo o 18 poslancov menej, než bolo pôvodne navrhovaných 771. Toto vyššie číslo chceme dosiahnuť tým, že 18 miest rozdelíme medzi 12 členských štátov a Nemecko stratí 3 miesta. A tak sa, to sa nemôže stať, pretože je naozaj nesprávne, ne, nelegálne eh, obrať troch poslancov o mandát, keď už boli zvolení. Ďalšia komplikácia je to, že zmluva hovorí, že posla, počet poslancov nesmie prevýšiť počet 1971. Aby sme zahrnuli 18 poslancov a nestratili troch, vyžaduje si to revíziu protokolu 36 Lisabonskej zmluvy. Tak by sme to mali dosiahnuť prostredníctvom eh, do, eh, konventu. A mala by tu všetky členské štáty uzavrieť dohodu o tom, že do, urobia doplnok a dodatok k zmluve. Ak tak nespravíme, bude to protiprávne a čokoľvek, čo parlament bude schvalovať, eh, bude to len neprávne, neprávny status quo, pretože tu bude príliš vysoký počet poslancov. Tento problém by sa mal riešiť medzivládnou konferenciou konvenciu hovorí táto, hovorí táto snemovňa, ale to je príliš vážna zmluva v Lisabonskej zmluve a vyžaduje si to novú opätovnú ratifikáciu všetkými členskými štátmi a opäť by tu mala byť možnosť národných referent. A preto vyzývam eh, túto snemovňu, aby bola proti tomuto návrhu. Ďakujem pekne. Ďakujem. Slovo má na minútu 30 pán Trzakskovský. Silne, e, som, e, silne nesúhlasím s predchádzajúcim rečníkom. Táto snemovňa mala zodpovedať na otázku, či máme usporiadať konvent, ktorý má rozhodnúť tieto tejto téme áno alebo nie. A rozhodli sme sa nespraviť tak, ale urobili sme to len eh, z dôvodu rešpektu pre tento nástroj, pre tento nový nástroj, ktorý v podstate zvyšuje legitímnosť všetkých rozhodnutí, ktoré príjmame. Čo je zrejmé, eh, nevytvára to nejaký precedens do budúcnosti, pretože všetky vážne a dôležité témy, ktoré sa týkajú napríklad zmien v zmluvách, ako napríklad aj volebná procedúra, to všetko si bude vyžadovať eh, zvolanie konventu Dovolte mi poďakovať Inigovi a aj koordinátorom za to, že prijali toto rozhodnutie. Nebolo to určite jednoduché. Mali sme tu problém s vymenovaním alebo teda vytvorením eh, priestoru pri ďalších 18 poslancov v tejto snemovni, pretože niektoré členské štáty v podstate neočakávali a nepredvídali takýto vývoj a nemáme na to procedúru. Ale rozhodli sme sa, že zastúpenie je to najdôležitejšie, najdôležitejšia téma a že to je naozaj ten princíp, ktorým by sme mali byť eh, riadení a usmerňovaní. A táto snemovňa by mala mať vyváženú vyvážené zastúpenie a to tak rýchlo, ako je len možné. No a práve preto sme prijali pragmatické riešenie, ktoré e, vedie členské štáty k tomu, aby zlepšili svoje volebné procedúry tak rýchlo, ako to je len možné. A takýmto spôsobom vytvoria priestor preto, že všetky členské štáty a všetci poslanci sa k nám pridajú a zároveň budú priamým spôsobom volení. Ďakujem pekne. Ďakujem. Slovo má pán Guillaume na dve minúty. Pani ďakujem pani predsednička, vážení kolegovia. Otázka o menovanie ďalších európskych poslancov nie je úplne nová. Pripomeňme si, že už o tom hovorili naši kolegovia Lasura Severin v predchádzajúcom mandáte. Takže um, ma to trochu prekvapuje, že niektoré krajiny nie sú pripravené, napríklad Francúzsko. Dalo by sa predpokladať, že Lisabonská zmluva predsa vstúpi eh, jedného dňa do platnosti, takže táto otázka vyvstane. Ako to, že to nikto tam neočakával? Ako to, že sa nezaoberali touto otázkou? Keď zmeníme protokol 36, budeme budeme mať možnosť menovať e, našich e, poslancov z Národného parlamentu, čím by sme ušetrili, ale porušili by sme základné pravidlo, na základe ktorého európsky poslanci sú volení priamou voľbou máme e, zákon z roku 76 o priamej voľbe a ak by sme postupovali takto, potom by sme spochybnili dôveryhodnosť európskeho parlamentu. Myslíme si, že tých 11 ďalších poslancov z ďalších členských štátov bude zvolených úplne regulárne. Nechceme, aby museli platiť za problémy iných krajín. Myslím si, že je úplne legitimné, aby sa dostali do parlamentu čo najskôr a mohli začať pracovať. A preto je potrebné túto otázku čo možno najrychlejšie vyriešiť zvolaním medzivládnej konferencie, konferencie ktorá by mohla menovať týchto nových poslancov. Francúzsko by e, malo dostať svoje zodpovednosti ako všetky ostatné členské štáty. Takáto situácia jednoducho nie je priateľná. Každopádne nám to aspoň ukázalo, že je potrebné, aby sme v budúcnosti mali e, jednotný spôsob, ako menovať európskych poslancov, respektíve ich priamo voliť. A toto je reforma, ktorú musí zrealizovať konvent a však mali by sme e, skôr e, vypočuť si slova našich občanov a nie vlád. Ďakujem. E, slovo má kolegyňa Gurmaj na minútu. Ďakujem veľmi pekne, vážení kolegovia. Ďakujem Mininkovi za jeho správu a ďakujeme kolegom, ktorí na tom spolupracovali. Po dlhých rokoch e, diskusia po vážnych ratifikačných problémoch, tak Lisabonská zmluva konečne platí. Ako všetci veľmi dobre vieme, vytvára to priestor pre e, veľmi akútne posilnenie našej úlohy Európskeho parlamentu. Musíme túto príležitosť využiť e, veľmi zodpovedne a mali by sme vlastne využiť tento priestor tak, aby sme sa sústredili na progresívne rozhodovanie v mene všetkých európskych občanov. Nemali by sme toľko času venovať takým administratívnym témam. Ja som osoba, ktorá zastav, ktorá sa podporuje rýchle a efektívne rozhodovanie. Rovnako to isté od nás očakávajú aj európske občania, ktorí chcú, aby sme príjmali rozhodnutia efektívne a transparentne. Preto očakávam dobrú spoluprácu medzi európskymi inštitúciami, hoci som presvedčená, že navrhovaný kompromis poskytuje efektívne riešenie. Takýmto spôsobom dokážeme e, svoju prácu robiť efektívnejšie, než ako len posilňovať Európsky parlament a urobíme veľkú službu európskym občanom. No a na záver chcem iba osobne povedať, že niektorí z zvolených budúcich kolegov čím skôr začnú pracovať, tým lepšie, pretože som silne presvedčená, že ich expertíza by dala pridanú hodnotu našej inštitúcii. Ďakujem pekne. Eh, Ďakujem. Prejdeme k procedúre Catch the Eye. Pán Legrip na, ako prvý jednu minútu. Ďakujem, pani predsedníčka. A ja, ja by som chcela poďakovať kolegovi Mendezovi Devigovi, ktorý skutočne odviedol z vynikajúcej práce za podmienok, ktoré mm, neboli ľahké. E, diskusie na výboroch boli dlhé. Myslím si, že e, to zodpoveda aj významu tejto témy a tiež e, tomu, že európsky poslanci majú veľký záujem o túto otázku a síce o otázku zloženia parlamentu a o otázku spôsobu určovania členov parlamentu. Pán spravodajca, dokázal zhromaždiť a dať dohromady rôznorodé názory a zhrnúť ich do veľmi vyváženého textu, za čo by som sa mu rada poďakovala. Myslím si, že tieto dve správy, eh, aj tá prvá, ktorá sa týka medzivládnej konferencie, tá druhá, ktorá sa týka prechodných opatrení, sú skutočne správami realistickými, efektívnymi, pragmatickými. A Ehm, to samozrejme európske občania od Európy očakávajú. Ďakujem. E, na jednu minútu má slovo pán e, Kramba. Ďakujem Myslím si, že dnes by sme mali ako parlament vyslať jasný signál, že sa na nových kolegov tešíme v našom parlamente a rada eh, je teraz na rade, eh, aby eh, dnes skutočne táto jasná objednávka bola počiarknutá, aby bolo nájdené čo možno najrychlejšie riešenie, aby slobodne zvolený E, poslanci a síce v počte 18 mohli čo možno najskôr začať svoju prácu. E, ak ako parlament máme za úlohu čo možno najlepšie zastupovať našich e, občanov a vo výboroch pracovať čo možno najefektívnejšie. A za týmto účelom očakávame aj expertízu a poznatky týchto kolegov, e, kolegov, z ktorých veľká väčšina už bola riadne zvolená. Ja ako Rakušanka môžem dnes povedať, že sa veľmi teším e, a dúfam, že čo možno najskôr sa táto problematika vyrieši. Ďakujem na jednu minútu, pán Obermajer. Ďakujem, pani predsednička. Ešte ani neoschol atrament z pera Lisabonskej zmluvy a už sú tu nové zmeny v súvislosti s našimi novými poslancami. Hovorí sa už aj o fantómoch poslancov. Výborné. E, celé je to vyvolané rôznymi volebnými systémami, e, ktoré so sebou prinášajú demokraticko-politické problémy, keď e, pomyslíme na otázku, že niekto kandiduje na regionálnej úrovni a nie sú k dispozícii voľné zoznamy do Európskeho parlamentu, ale nie je problém postupovať v poradí. Mali by sme hovoriť o, o voľbách a nie o, o o výber, výbere, ktorý si e, urobia, koho si vyberie parlament. Druhá vec je, e, že našou úlohou je poskytnúť konkrétne informácie o činnosti e, týchto poslancov, o ich platoch a tak ďalej. A táto fantomá situácia určite neprispieva k dôvere občanov do Európskej únie. Veľmi rýchlo by bolo potrebné vyjasniť, kedy a ak aký, aké postavenie e, by títo kolegovia mali mať. Či bude zmenená Lisabonská zmluva, čo by e, bolo e, žiaduce, či sa to stane so vstupom Chorvátska. Takže veľa otázok a odpovedí. Očakávame rýchle vyriešenie tejto problematiky zo strany rady. Ďakujem a slovo má kolega Sikierski na jednu minútu. Vážení kolegovia, počas Lisabonskej zmluvy zloženie Európskeho parlamentu sa mení a Lisabonská zmluva vstúpila do platnosti už eh, po, po, pred nejakým časom, už to je niekoľko mesiacov. Zvolenie konferencie doposiaľ bolo oddelované a konferencia sa neuskutočnila, tak aby sme ratifikovali nevyhnutné zmeny. Je to naozaj pomerne dôležitá revízia a táto zmluva musí vstúpiť do platnosti v jej plnom rozsahu čím skôr a čím, eh, čím rýchlejšie. Takže naozaj zdieľam stanovisko spravodajcov, že to je v záujme členských štátov aby sme čo najrychlejšie ratifikovali tieto zmeny a zároveň, aby noví poslanci parlamentu mohli čo najrychlejšie zastupovať svojich voličov. To je aj v súhľade so základnými demokratickými princípmi, na ktorých Európska únia stojí všetci poslanci by sa mali e, stať súčasťou Európskeho parlamentu naraz, e, tak aby e, sme zbytočne nevytvárali nejaké problémy pri fungovaní parlamentu. Ďakujem veľmi pekne a slovo dostane pán Zvera, nech sa páči. Spoštovaná Vážená pani predsednička, vážení zastupcovia komisie, zastupcovia a rádia, ja by som sa chcel pripojiť kolegyňam a kolegom, ktorí chceli počiarknúť, že Európsky parlament e, musí e, čo možno najskôr byť doplnený od týchto poslancov. Myslím si, že e, to je veľmi dôležité. Ehm, čo sa týka Eh, existujúcej Lisabonskej zmluvy je to oprávnená požiadavka. Eh, Medzivládna eh, konferencia je najkračšou cestou, aby sme potvrdili právny základ pre takéto doplnenie Európskeho parlamentu. Chcem zagratulovať kolegovi spravodajcovi Mendezovi de Vigo. Myslím, že zvládol úlohu výborne a e, toto navrhované uznesenie e, e, vyjadruje dôležitosť tejto problematiky. Ďakujem a pripájam sa k tým kolegom, ktorí sa tešia na nových členov Európskeho parlamentu. Myslím si, že ich potrebujeme. Tí, ktorí nepredpokladali už počas svojich ostatných volieb do Európskeho parlamentu, že bude potrebné menovať a zvoliť aj dodatočných členov Európskeho parlamentu, tým by som navrhovala, aby kvôli tým dvom poslancom, ktorí majú byť do EP, aby, aby nezahatali cestu ostatným poslancom, ktorí by sa mali pridružiť do Európskeho parlamentu. Ďakujem. Grazie, do la parola all'ultimo iscritto per il catch di AI, eh, per un minuto l'onorevole Kelly. Pán Kelly na jednu minútu ako posledný rečník. Vážení kolegovia, eh, 18 eh, poslancov bol zvolených do tohto parlamentu. Majú právo na svoje miesta, rovnako ako tých 736 súčasných poslancov, ktorí si, eh, ktorí si svoje miesta mohli eh, osvojiť a ktorí môžu vykonávať svoju funkciu. Je to krátkodobý problém, ktorý by mal byť krátkodobo vyriešený. Za 4 roky už všetko bude vyriešené a problém by to nemal byť. Rovnako je chyba, aby sme členské štáty hánili za to, že neprijali preventívne opatrenia pred 12 mesiacmi, pretože pred 12 mesiacmi tu ešte stále bola vysoká pravdepodobnosť, že Lisabonská zmluva nebude ratifikovaná. A rozhodne to bola aj pozícia, ktorú mnohí ľudí, ľudia cítili aj v mojej krajine a v ďalších krajinách. Ale teraz, keď všetko už bolo ratifikované, je naozaj veľmi dôležité, aby tí ľudia, ktorí boli zvolení, aby mali možnosť osvojiť si svoje mandáty a začať fungovať v tomto parlamente až do ďalších volieb za 4 roky, keď všetko bude už naozaj úplne eh, dobre nastavené a úplne v poriadku. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne, hovorí pani predsednička a ďakujem pánovi Kelimu. No a teraz mi dovolte dať slovo rade, zástupcovi rady, aby mohol reagovať na diskusiu. Pán López Garido, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Len som chcel doplniť, že naozaj súhlasím s tými vystúpeniami, k tými kolegami, ktorí vyjadrili Eh, dôležitosť, alebo ktorý hovoril o dôležitosti toho, že je naozaj kľúčové, aby sme počas eh, tohoto obdobia, funkčného obdobia parlamentu, vyriešili tieto zostávajúce témy. Hovoríme o tých 18 poslancoch, ktorí eh, tu ešte nemôžu byť a ktorí tu zatiaľ nefungujú. A to práve kvôli tomu, že posledné voľby sa ešte robili predtým, ako vstúpila do platnosti Lisabonská zmluva. A práve preto je veľmi dôležité, aby sme zreformovali protokol číslo 36 a rovnako súhlasím aj s tými, ktorí e, vyjadrili e, svoju, e, svoje stanovisko, svoj názor pohľadom toho, že by sme to mali spraviť tak rýchlo, ako je to len možné. Ich absencia, ich neprítomnosť týchto 18 poslancov a poslankyň v tejto snemovni, ktorí reálne zastupujú občanov a voličov z 12 krajín Európskej únie, táto absencia by mala byť pokrytá tak rýchlo, ako to len možné. A práve preto súhlasím naozaj s tými, Eh, predovšetkým s pánom Menendez de Vigo, ktorý navrhuje, aby eh, sme nezvolávali konvent, ale hovorí, že by sme mali tak rýchlo, ako je to len možné, zvolať medzivládnu konferenciu, ktorá by zase v čo najrychlejšom čase zabezpečila priestor pre parlamentné ratifikovanie týchto úprav a takýmto spôsobom by sme mohli potvrdiť, že tento parlament má o tých 18 poslancov viac, tak ako má mať a zároveň ehm, vlastne oni tu mali byť už od začiatku tohoto volebného obdobia. Ďakujem pekne za slovo, pani predsednička. Ďakujem veľmi pekne a slovo má Európska komisia. Pán komisár Ševčovič, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, vážená pani predsednička. Myslím si, že aj táto debata jednoznačne poukazuje na to, že sa snažíme vyriešiť naozaj mimoriadnu situáciu hľadáme eh, pragmatické, praktické riešenie a toto je riešenie, ktoré je len na prechodné obdobie. A práve preto veľmi vítam ten pragmatický prístup pána Mendes de Viga, rovnako aj správu, ktorú pripravil. Myslím si, že aj z tejto debaty som dostal pocit, že má veľmi silnú podporu aj e, tu v celom pléne. Naozaj je zrejme a jasné, že našim spoločným cieľom je mať 18 nových poslancov a to tak rýchlo, ako je len možné. No a keď sa vrátime e, k pozícii komisie, myslím si, že sme boli veľmi priamo opýtaní, alebo bola nám položená veľmi priamo otázka ohľadom toho, akým spôsobom e, táto zmena má byť vyriešená, prostredníctvom akého nástroja. A komisia súhlasila veľmi priamo e, s medzivládnou konferenciou a práve kvôli charakteru tej zmeny, o ktorej hovoríme. Ak teda hovoríme modalitách toho, akým spôsobom tých 18 ďalších poslancov bude vybraných. To, obávam sa, bude otvorené potom v rámci tej medzivládnej konferencie. Ale dovolte mi tiež dodať aj to, že keď Európska rada zvažovala túto tému a diskutovala o tejto téme, tak bolo pomerne jasné, že rada sa snažila nájsť rovnováhu rovnováhu medzi tou prirodzenou eh, snahou o to, aby títo poslanci boli vybraní tak rýchlo, ako len možné, a zároveň eh, v duchu pravidel volieb a zároveň bolo nevyhnutné rešpektovať národné ústavné eh, opatrenia. A to je vlastne pôvod tých troch eh, možností, ktoré majú pokryť súčasnú situáciu. To všetko bude samozrejme upravené počas ďalších volieb. Aby som to uzavrel, dovolte mi, pani predsednička, zároveň aj privítať tie vnútorné reflexie v rámci parlamentu, ktorý uvažuje nad tým, akým spôsobom sa majú do budúcnosti meniť európske voľby. Myslím si, že treba počerknúť ehm, že to všetko naďalej zostáva ale samostatnou témou a nesúvisí to s tým, akým spôsobom sem dostať ďalších 18 poslancov do Európskeho parlamentu. Na budúce môžeme diskutovať o možných zmenách pravidel volebného zákona. Ďakujem pekne, pani predsednička. A ďakujem veľmi pekne. Diskusiu teraz môže uzavrieť eh, náš posledný rečník, pán Mendez de Vigo. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne za slovo, pani predsednička. Ďakujem naozaj veľmi pekne. Čo sa tý, po týchto jednotlivých vystúpeniach a po vyjadreniach od kolegu Maura, od Kolmena a ďalších eh, dospievam k záveru, že toto konanie a zároveň eh, elektorálny systém, spôsob voľby poslancov parlamentu to spôsobuje problém a to, pani predsednička, znamená, že naozaj potrebujeme jednotné, jednotné uniformné volebné konanie. E, to už e, bolo zakotvené v rímskych zmluvách a práve preto e, mi kolegovia dovolia, aby som sa jednoznačne vyjadril aj najmä kolegovi, ktorý hovoril, že máme tu pozmeňujúci návrh 2, ktorý bol predložený včera, budeme o tom hlasovať a pevne verím, že tento parlament ho podporí práve kvôli tomu, aby táto téma, táto otázka konania v prípade elektorálnej reformy do Európskeho parlamentu, aby sme to vyriešili na budúce. Takže takýmto spôsobom by sme sa vyhli takýmto typom problémov. Vo svojom e, vystúpení pán Traskovský hovoril o tom, že je naozaj nevyhnutné zabezpiť väčšiu reprezentatívnosť v tejto snemovni. To je faktor, e, ktorý viacerí vystúpenia aj pán Ševčovič spomínali a počerkovali. Ja naozaj súhlasím s tým a spravili sme to aj v článku 1 tejto správy, pretože tých 18 e, vstupuje do snemovne musia, tak, musia sem prísť, pretože inak stratíme reprezentativitu. A aby sa sem dostali, aby sme naozaj zabezpečili tú politickú adekvátnosť, tak dámy a páni, nevyhnutné, aby sme boli pragmaticky, pretože je to mimoriadná a špecifická situácia a tá si vyžaduje špecifické a mimoriadné riešenie. Takže práve preto nechcem to nejakým spôsobom zastierať. Mne e, ja nechcem nejako zabraniť tomu, aby e, sem nevstúpili poslanci. Len sa bojím toho, aby sem vstúpili aj ľudia, ktorí neboli zvolení riadne vo voľbách. A to sa nachádza aj v tom odseku 2. A naozaj je veľmi dôležité, aby sme kvôli týmto ľuďom zabránili tým ostatným. Potrebujeme nájsť pragmatické riešenie a potrebujeme naplniť Lisabonskú zmluvu. Tak ja práve preto žiadam túto snemovňu a je to aj v mojej správe, aby sme sa vybrali touto cestou. Dočasnou cestou, pragmatickou cestou, ale predovšetkým, pani predsednička, spravodlivou cestou. Ďakujem len pekne vám všetkým za spoluprácu a za všetky vystúpenia a príspevky, ktoré ste spravili k tejto práci. Ďakujem Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne pánovi spravodajcovi a tým ukončujeme spoločnú diskusiu. Hlasovanie bude zajtra o 11, o 11. hodine.